Vitajte, vážení kolegovia. Ideme na prvý bod. Vyhlásenie komisie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Chcem pripomenúť poslancom, poslankyňam, že eh, nebudeme mať catch the eye, ale hneď dostáva slovo pán komisár Šemeta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. Voľby do Európskeho parlamentu sú vždy eh, veľmi významný moment pre EÚ a tie v roku 2014 mm, prichá, budú v eh, obzvlášť kritickom čase. Komisia vždy po, podporovala úsilie na posilnenie legitimity Európskeho parlamentu. Nie je to iba v záujme všetkých inštitúcií EÚ, ale eh, predovšetkým v záujme európskych občanov priame zastupovanie je kľúčovým prvkom e, legitimity pre činnosti EÚ. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme európsku diskusiu, lepšie pochopenie toho, čo je v hre. E, potrebujeme väčšiu účasť na voľbách a taktiež priamejšie prepojenie medzi výsledkami volieb a e, vodcovstvom komisie keď e, pán Barroso v septembri hovoril o stave únie, tak e, hovoril e, ku všetkým politickým stranám, aby predstavili kandidátov na posty komisárov po voľbách v roku 2014. Politické strany keby sa k takémuto kroku zaviazali, tak by to prehlbilo európsky rozmer týchto volieb je to možné aj bez zmeny e, zmluvy, pretože sa tam hovorí, že Európska rada, keď Európskemu parlamentu predkladá e, kandidáta na m, post e, predsedu komisie, tak e, musí zohľadniť výsledky európskych volieb. A preto je to určite niečo, čo by sa malo uplatňovať v praxi a to bezodkladne. Potom e, rovnosť pohlaví. Viete, že Európska komisia aktívne sa zasadzuje za rovnosť pohlaví, ale vy ste na toto e, apelovali e, v kontexte budúceho kolegia komisárov Takže určite chápete, že nie je na tejto komisii hovoriť o krokoch e, budúceho predsedu komisie. Potom presné dátumy e, európskych volieb v roku 2014 naozaj by e, nebolo vhodné, keby to mal nejaký negatívny dopad, ak sa rada rozhodne na nejakých iných dátumoch pre európske voľby, tak rada a parlament, ktoré musia byť skonzultované, v súlade s volebným aktom z 86. budú musieť e, zaručiť úplnú jasnosť o týchto dátumoch a to čo najskôr e, potreba mať silnú e, politickú úniu, ktorá bude zodpovednejšia, bude mať demokratickú legitimitu. To je zásadné. Naďalej to musí byť stredobodom akýchkoľvek diskusí o EÚ. E, úloha tohto parlamentu je naozaj zásadná v tomto kontexte. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz v mene politických skupín jednotliví rečníci dostanú slovo najskôr EPP. Pán Kasiny na dve a pol minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať, obsahuje, tak ako už povedal komisár, e, tri prvky. Poprvé, e, oznámenie dátumu e, volieb, potom dosiahnuť to, aby už koncom leta bola komisia schopná pracovať v roku 2014. Ako povedal samotný pán komisár, e, uvidíme, či e, vhodne zvolený dátum zvýši účasť na voľbách. Potom e, vymenovanie kandidátov politickými stranami. Ja nechcem hovoriť ani tak o politických rodinách. Naozaj na schvál hovorím o politických stranách, aby bolo jasné, že potrebujeme skutočné politické strany v Európe Politické strany teda budú mať za úlohu navrhnúť nového predsedu komisie. Je to veľmi dôležité, pretože tým sa e, priblížia e, voliči e, k Európe tá klesajúca účasť je dôsledkom aj toho, že počas volieb sa hovorí o kadečom, o národných témach, ale nie o Európe. Tie voľby sú iba akýmsi e, overením alebo potvrdením e, e, národných situácií. Takže na čase, aby sme hovorili o Európe a aby občania naozaj mali pocit, že ich hlas sa počíta na úrovni európskych politík. Takže vymenovanie predsedu komisie Myslím, že toto by mohlo posilniť tento pocit občanov a myslím, že viac ako v minulosti budeme hovoriť o Európe pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Kríza zdôraznila tie zásadné problémy. Je tu otázka, či viac alebo menej Európy, alebo koniec Európy. O tomto sa bude hovoriť. Občania musia mať možnosť rozhodnúť o budúcnosti e, Európy, o predsedovi komisie je to veľmi dôležité. A potom zloženie komisie. Je tu otázka rovnosti pohlaví, ale budúci komisári a to je otázka, e, mala by tu existovať nejaká kvóta možno, že e, aj z radou zvolených európskych poslancov, európskych poslankyň, aby naozaj hlasy občanov boli zohľadnené. Takže toto uznesenie mm, si zaslúži podporu. Ďakujem pekne, hovorí predsednička teraz za socialistov demokratov pán Gualtieri na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súčasná kríza nie je iba ekonomická, je to aj politická kríza a je tu isté protirečenie medzi vnútroštátnou politikou a e, potrebou mať európsku vládu v Európe, ktorá by vzýšla z európskych volieb a opierala by sa o e, demokraticky legitímne európske inštitúcie. A preto e, toto uznesenie má obrovský význam Prepačte, mm, trošku som sa zadýchala, takže ak dovolíte, ja by som radšej vystúpil až po ďalšom rečníkovi. Dobre hovorí pani predsednička, teraz dostane slovo <clears throat> pán Dav za Alde. Politické strany sú chýbajúcim ohnívkom našej nadnárodnej demokracie. A ak máme zvrátiť eh, klesajúcu účasť eh, vo voľbách, tak by sme asi mali z našich eh, politických strán spraviť skutočné organizácie, ktorú, ktoré budú viesť kampaň. A taktiež E, pôjde o ideológiu, o politické voľby a v konečnom dôsledku o získanie hlasov. Tento návrh uznesenia vlastne začína tento proces, apeluje na naše politické rodiny, aby konali zodpovedne a aby prispeli k demokratickej kvalite federálnejšej Európskej únie. Vymenovanie kandidátov na post predsedu komisie s radou e, politických e, šampiónov a s radou e, európskych poslancov, európskych poslankyň. To je vlastne niečo, čo vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Pritom Európsky parlament e, bude e, voliť nástupcu pána Barosa a náš úspech bude závisieť od e, personalizácie a dramatizácie volebnej kampane pretože musíme zaujať verejnú mienku. Treba hovoriť o, o, o dôležitých otázkach, ktoré bude e, musieť riešiť e, budúci Európsky parlament, napríklad e, rovnosť pohlavy, sila komisie a tak ďalej. A taktiež ďalšia integrácia rozsah, podoba rozpočtu a taktiež e, e, e, kam až má siahať Európska únia. Rok 2014 je našou príležitosťou na transformáciu európskej demokracie. A tento parlament by mal využiť túto príležitosť. A to s dôverou a rozhodne. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie per il gruppo Verde. Ďakujem pekne a teraz za zelených dostáva slovo pán Hefner. Máte 2,5 minúty, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Európa to nie je len taká štruktúra, ide o demokraciu. My chceme byť jednou z najsilnejších demokracií na tejto planete. A Jadrom demokracie je to, že všetká štátna moc vychádza z ľudu. Na všetko sú potrebné silné inštitúcie, silné rozhodnutia, ale ide o to, ako toto všetko vychádza z vôle občanov. Čím lepšie sa to darí, o to silnejšia je daná demokracia. Dnes ide o to pripraviť voľby do Európskeho parlamentu a silnejšie ich naviazať na rozhodnutia na vôľu ľudu. Ide o to, aby občania videli silnejšiu súvislosť medzi ich volebným rozhodnutím a tým, čo sa deje v nasledujúcich rokoch v rámci európskej politiky. Čiže vyvstáva otázka, odkiaľ pochádza tento pán Barozov, skadiaľ prišiel. Po voľbách ho vyťahli z klobúka, nikdy predtým nebol menovaný ako kandidát do Európskej komisie. Čiže je toto, prosím, vec, kde môžem občanom povedať, jasne vám hovoríme, akú politiku budeme robiť, vy ste mali na výber, je to vaše rozhodnutie? Nie, to im povedať nemôžem. Oni majú pocit, že volia, ale potom sa dejú veci, na ktoré oni nemôžu žiadnym spôsobom vplývať. A musíme túto súvislosť posilniť a tiež politické strany a rodiny musia mať povinnosť, aby európske voľby boli naozaj európskymi, aby ich takými spravili. Nemôžu ich zneužívať na národnú kampaň, ale s európskymi kandidátmi s európskymi programami musia do týchto volieb vstúpovať a o toto nám ide v tomto návrhu uznesenia. Chceme, aby do budúcná politické rodiny pred voľbami povedali, kto sú ich európsky kandidáti, kto je tá kandidátka, kto je ten kandidát na post predsedu Európskej komisie, to je najmocnejší e, funkcionár v našej spoločnej Európe a chceme, aby sa na to stretávali, aby vytvárali politické platformy, aby svoje politické vízie o spoločnom, spoločnej Európe e, nejakým spôsobom vizualizovali. Takže e, z tohto musí vychádzať demokracia a jasná diskusia, silná diskusia o všetkých témach v Európe. A chceme, aby budúci predseda komisie, či už to bude žena alebo muž, aby táto osoba vychádzala z výsledku volieb, aby to bol jeden z tých špičkových kandidátov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky vo voľbách, aby toto bol ten náš budúci predseda. Chceme, aby aj komisári minimálne z polovice vychádzali eh, z radov Európskeho parlamentu a potom ešte ďalšie opatrenia požadujeme, aby sa zvýšil vplyv našich občanov na zloženie Európskej komisie a tým aj na európsku politiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za EKR dostáva slovo pán Fox. Máte minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Kasinimu a ďalším členom výboru za toto uznesenie, ktoré obsahuje viacero dobrých návrhov. Všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme zlepšiť postupy pred ďalšími európskymi voľbami. Musíme sa snažiť zvyšiť účasť na týchto voľbách zo strany občanov. Ja podporujem návrhujú zmenu tak aby voľby neboli v júni, ale už v maji 2014. Toto by parlamentu umožnilo e, lepšie vyhodnotiť, kto bude predsedom novej komisie. A Veľká Británia, keby tam tie voľby boli v máji, tak e, by tam bolo jednoduchšie e, prepojiť naše lokálne voľby s tými európskymi, čo by ušetrilo peniazných poplatníkov a zvyšilo by to aj účasť na voľbách. A tiež podporujem tú časť, kde sa hovorí, že aspoň polovica uh, polovica e, poslancov, polovica komisárov by mala vychádzať z radou, z radou e, Európskeho parlamentu. Poslanci musia vplývať na to, kto bude vyberať komisárov, kto budú komisári. A tiež chceme, aby komisia pozostávala z mužov a žien, ktorí tieto posty získajú iba na základe a čisto na základe zásluh. Ja nepodporujem tú požiadavku v tejto správe, že by európske politické strany nominovali kandidáta na predsedu komisie, ktorý mal viesť, viesť e, kampaň. Nie, mali by to byť e, členské štáty v rade, ktoré vymenujú túto osobu. A mám tu ešte ďalšiu otázku. Ak e, v roku 2014 väčšinu v rade budú mať, krajiny, budú mať e, strany napravo od, od stredu politického spektra, myslíte si, že by osoba ako Martin Schulz mohla byť predsedom komisie? Eh, preto, lebo v, európskom, eh, v európskych voľbách získajú socialistické strany viac hlasov ako, ako tie, krajiny, ako tie mm, strany pravicové. Ja si myslím, že to nemôže stať a mm, v tomto eh, duchu by som chcel podporiť toto uznesenie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz dáva slovo pán Eniu. Prepačte, nemôžem prijať biel, pardon, modrú kartu, ani keď vždy aj v tejto rozprave nie je. A teraz dostáva slovo v mene EFD pán Agniu, nech sa páči, máte minútu. No čo? E quindi eh, la parola... V takomto prípade dostáva slovo pan Gualtieri. Nie, potom. Tak slovo dostáva teraz pán Zondergaard za GUE. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja skupina podporuje požiadavku, aby toto škandalózne zloženie z hľadiska rodového eh, pokračovalo v budúcom funkčnom období. Ak chceme eh, naozaj rovnosť pohľavy, tak sa to musí odrážať aj v Európskej komisii. A to sa presne uvádza v tomto uznesení. A potom ten návrh, že by politické strany mali menovať eh, kandidáta na predsedu komisie. Ako ste na to prišli? Odkiaľ pochádza tento nápad? Eh, je to snať od, po, od občanov? Stalo to, prosím, na transparentoch, na demonstráciách v Portugalsku alebo v Grécku? Eh, nie, pán Barozo toto počiarkol vo svojom prejave o stave únie. Skutočná demokracia ale pochádza alebo prichádza zo spodu. A ak politické strany majú menovať kandidátov na predsedu komisie, nech sa páči, táto možnosť existuje, bez ohľadu na to, či sa to bude Barozovi páčiť alebo nie. Veľkým demokratickým deficitom v EÚ je vec, ktorú nevyriešime tým, že európsku politickú debatu nejako personifikujeme. Potrebujeme väčšiu demokraciu a preto sme my za našu skupinu požiadali, aby sa zaviedli také volebné systémy, ktoré zabezpečia, aby politické strany boli zastúpené v pomere k svojej veľkosti. Lebo čo je to za demokracia, kde časti populácie sú vylúčené z politického zastúpenia? Podobne ako v vojne, americké vojne za nezávislosť, no taxation without representation, v zmysle tohto hesla. Žiadne zdanenie bez zastúpenia. Toto sú jasné demokratické požiadavky. Európska únia potrebuje viac demokracie a toto musí ešte jasnejšie vyplynúť. Ďakujem pekne, pán Zundergaard. A teraz dostáva slovo pán Gualtieri. Máte 3 minúty, nech sa páči. <coughs> Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsednička. Ja už som hovoril, že kríza v Európe nie je iba hospodárskeho charakteru, ale že ide aj o krízu demokratickú, ktorá vyplýva z veľkého rozporu. Rozporu medzi tým, že ešte stále v politike prevláda národná dimenzia a tým, že je tu európsky charakter opatrení na boj proti kríze. Reformy, ktoré by mal privodiť toto nariadenie, na to nie je potrebná žiadna zmena zmluv ani zmena sekundárnej legislatívy. Nie ide tu o veľkú reformu inštitucionálneho politického charakteru, ktorú požadujeme v tomto uznesení. Ide o voľby do Európskeho parlamentu, čiže Ide o to, aby politické strany, ktoré sú zmluve uznané, mali právomoci, ktoré im prináležia, mali by menovať kandidáta na predsedu komisie. Keď budeme takto postupovať, tak splníme ducha aj literu zmluvy a toto menovanie bude zohľadňovať aj výsledky volieb. Toto by bola reforma, ktorá by umožnila občanom priamo sa podielať na voľbe vlády Európy, opakujem, vlády Európy. A z toho bude vyplývať aj demokratická legitimita, vychádzajúca zo skutočnej európskej verejnosti. A toto je predpoklad toho, aby sme mohli naozaj efektívne fungovať, efektívne pracovať. Táto reforma podľa môjho názoru vôbec nie je v rozpore s tým, čo sa tu uvádzalo predtým, teda že komisia musí byť nezávislá. Článok 17 vypoveda o nezávislosti komisie, uvádza sa tam, že um, existuje v rade kvalifikovaná väčšina a že je potrebné vychádzať z volieb, výsledkov volieb Európskeho parlamentu. A z toho je zrejme, že podobne ako v iných demokraciách, aj u nás demokratická legitimita a nezávislosť nejakého orgánu vôbec nie sú v rozpore. Ide o demokratizáciu a politizáciu, ktorá je potrebná na to, aby aktivity komisie mohli byť ešte posilnené a tým by sa legitimizovala aj Európska únia, približila by sa k občanom a tým pádom by bola aj oveľa schopnejšia zvládať krízu tohto typu. Takže tieto reformy môžu viesť k tomu, že túto krízu využijeme ako príležitosť eh, na ďalší pokrok v oblasti politickej Európy. Ďakujem pekne. A nech sa páči, pani Sinclair, máte faktickú poznámku? You, uh, deeply... Ďakujem. Nie je to ironické v rozprave o demokracii, že tento parlament používa pravidla na umlčanie rozpravy. Nemôžeme použiť modré kartičky, catch the eye to znamená, že nezaradení vôbec nemôžu prehovoriť. Samozrejme, že aj my sa budeme uchádzať vo voľbách 2014. Na začiatku rozpravy ste povedali, že tu nebude kečtie, ale nepovedali ste v žiadnych materiáloch alebo e-mailom. Toto však nebolo avizované. Myslím si, to je naozaj porušenie e, pravidla rozpravy. E, ukazuje to, aká je EÚ. Hovoríte o demokracii, ale nechcete každému dať rovnaké E, slovo, rovnaké právo prejavu. Ďakujeme pani e, Sinclair. Na začiatku tejto rozpravy som povedala, že KHDI nie je zamýšľané. Tak si to dohodli politické skupiny v pondelok. Bod sa dostal na program až v pondelok. A v podľa bežných zvykov len jeden člen za skupinu vystupí. Vaša skupina, e, teda nezaradený, nezažiadala o slovo. Napriek tomu, napriek tomu e, môže e, predseda vám dať možnosť prehovoriť podľa modrej kartičky. Teraz bude mať slovo pán komisár Šemeta. Thank you, Mrs. President, honorable members. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako bol povedal eh, predseda komisie Barroso v tomto parlamente pri jeho prejave o stave únie. Potrebujeme verejný priestor, kde sa diskutujú európske otázky z európskeho pohľadu. Nemôžeme sa snažiť vyriešiť európske problémy len národnými riešeniami a rozprávami. V tomto ohľade uvediem ako príklad viacročný finančný rámec Ide o to obohatiť európsky politický proces a umožniť európskym občanom stať sa skutočnými aktérmi na, v, v arene EÚ. Keď sa pozrieme na voľby 2014 i, alebo aj z, v, na horizont za tento čas. Keď sa pozrieme na európske strany, ich kandidáty na predsedu Európskej eh, komisie na Európsky parlament 2014, to bude dôležitý krok pokiaľ je výber komisára, dôležité je, aby e, kandidáti do komisie boli vybratí na základe kompetencií, ich e, odovzdanosti Európskej únii a e, je tu jasný mechanizmus na výberu, výber komisárov. V tomto rámci Európskej politickej rodiny majú absolútnu slobodu zabezpečiť najlepšie kandidatúry. V každom prípade parlament bude vypočúvať všetkých komisárov a bude musieť súhlasiť s ich e, vymenovaním. Je tu množstvo ďalších e, elementov, ktoré európske inštitúcie či politické strany alebo e, môžu použiť na podporu európskeho projektu. Je na nás všetkých použiť primerané a často odvážne rozhodnutia pred voľbami 2014. Práve v, to, v tejto súvislosti komisia predloží návrhy na posilnenie demokratickej legitimity našej únie. Ďakujem. Grazie, Ďakujeme pánu komisárovi. Máme tu návrh eh, uznesenia a tým pádom je rozpráva uzavretá. Hlasovať budeme dnes o 12. Teraz máme na programe ďalší bod a to je prezentácia výročnej správy Dvora auditorov za rok 2011. Dicevo che eh, è prevista la presentazione della relazione. Ďakujem. Eh, ešte raz teda prezentácia výročnej správy Dvora auditorov za rok 2011. Sme však trošku eh, rých, čakám ešte na predsedu pár minút, pretože sme trošku popredu s časom.